slovo autory a najprv dostane slovo pani Kronberg na 1,5 minúty. Thank you, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Prednedávno zomrelo niekoľko ľudí podľa policajných informácií v blízkosti hlavného mesta Bangladežu. Správa hovorí, že bolo zavraždené 18 ľudí. Dôležité, aby sa transparentne a nezávisle vyšetrili tieto prípady Máme obavy z pokračovania násilie a že by mohla nastať totálna paralýza Bangladežu. Obávame sa konfrontácie medzi dvomi politickými tábormi. Je veľmi polutovania hodné, že parlament ako aj politické strany vlastne nenašli kompromis, ktorý je nevyhnutný na to, aby bangladeskí občania mali možnosť vyjadriť svoju vôľu, aby sa zabezpečila demokratická zmena. Ako sa zhoršuje politický chaos tak vlastne Bangladeš sa snaží zlepšiť svoju hospodárskú situáciu, je to zložitá situácia, boli tu určité udalosti, ako napríklad zrútenie e, továrne, kde zomrelo okolo 1100 e, pracovníkov, je to veľmi zložitá situácia v tomto odvetví priemyslu, kde pracujú 4 milióny e, ľudí. Takže je dôležité, aby politika, ktorú vedie tento štát, aby sa viac nepodkopávala, nepodkopávala E, politická stabilita. Takže dôležité je sa zamerať na posilnenie žien a práva pracujúcich. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kronberg. Teraz na jednu minútu dostane slovo kolega Koval. Pani przewodniczący. Pán predsedajúci, to, k čomu došlo v posledných dňoch v Bangladeši, nás veľmi sklamalo. Dúfali sme, že voľby budú tou príležitosťou, aby došlo ku pokojnému zmiereniu politických síl a že dojde k mierovému odovzdaniu moci, ale nedošlo k tomu a preto prichádzame s týmto uznesením, ktoré poukazuje na to, že nás situácia v Bangladeši zaujíma. Je tam veľa ľudí, ktorí čakajú na našu reakciu, ktorí čakajú že tieto kľúčové body vždy na ne poukážeme, nielen, poukážeme nielen pokiaľ ide na politickú, ale aj náboženskú situáciu, útoky na kresťanov, to nás nepokojuje. Došlo k tomu aj v deň volieb, opakované násilie priamo vo volebný deň. Mali by sme vyslať jasný signál angažovanosti, e, vyslať signál návrhu a podpory tých síl, ktoré by chceli situáciu v Bangladeši upokojiť aby došlo aspoň k minimálnej dohode medzi dvomi hlavnými politickými slami v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem, pán Kovala. Teraz pani De na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Priebeh kontroverzných volieb v Bangladeši spustila eskalované násilie. Bolo tam dva, asi 20 obetí, hoci čísla sú rôzne podľa rôznych údajov. Je to znepokojivé pre krajinu, s ktorou máme priateľské vzťahy a bola postihnutá táto krajina viacerými tragédiami. Nevyslali sme pozorovateľské misie, pretože opozícia bojkotovala tieto voľby boli to vlastne eh, hlavne na nacionalistické strany, ktoré bojkotovali eh, tieto voľby. Pre, v, v roku 2001 eh, mali 47 hlasov a dve tretiny kresiel v plenárnom zhromaždení. Takže tento bojkot tieto voľby podkopal a znovu zvolenie Ligy Abami nebolo e, prekvapením, ale účasť voličov bola veľmi nízka, preto boli takéto neisté výsledky. Žiadam vládu, aby začala inkluzívny dialog s demokratickou opozíciou a aby eventuálne boli zvolané nové voľby. Rečnička bola vypnutá. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Bejnino 1,5 minúty. Takže môžem začať, pán predsedajúci? Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Je nám veľmi ľúto, že Bangladešu sa nepodarilo zorganizovať a uskutočniť e, demokratické voľby. My ako demokrati veríme v to, že každý má mať možnosť hlasovať a rozhodovať, takže dôležité boli kredibilné a inkluzívne voľby. No a dnes vláda a opozícia Bangladeži by sa mali zamerať na to, aby zastupovali najprv záujmy bangladeských občanov, dôležité nájsť určitý kompromis, aby sa podarilo čo najskôr zopakovať voľby. Je to kompromis, ktorý je dôležitý pre bangladeských občanov, aby sa rešpektovali hlas. Ja by som chcel odsúdiť to násilie, ku ktorému došlo v súvislosti s voľbami, zároveň som proti svojvoľnému zadržiavaniu opozičných politikov. Tí, ktorí boli zadržiavaní, musí byť prepustení nevítam úlohu, ktorú zahráva, zahráva ICT. V tejto súvislosti jednoducho nepodarilo sa zmieriť konfliktné strany Bangladeži a využil trest smrti v rámci svojich rozsudkov a vlastne tak bol ďalším faktorom rozdeľovania v tejto krajine. Ďalej je prekvapujúce, že konzervatívna strana v Spojenom kráľovstve zdá sa, že podporuje uplatňovanie trestu smrti v Bangladeži ak som teda správne pochopil ich apel, aby tu bolo hlasovanie, oddelené hlasovanie, chcel by som pripomenúť, že eh, vysoká predstaviteľka Cathy Ashton mala využiť diplomatickú silu na to, aby sa hľadalo riešenie. Myslím si, že eh, tu je dobré, že tu bolo určité pozitívne vyhlásenie zástupcov opozície dnes, dneska do obeda. Opozícia by chcela zrušiť protesty a štrajky, chceli by hľadať kompromis, takže pevne veríme, že sa podarí dosiahnuť kompromis, preto aby sme mohli obhalovať práva ako základné slobody, demokraciu. Ďakujem pekne. A kolegy, Ďakujem pekne. Teraz má slovo kolega Tenia v rokovacom poriadku. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o konzervatívnu stranu Spojeného kráľovstva, keďže to spomínal eh, kolega z Spojeného kráľovstva liberálov, pokiaľ ide o ten trest smrti, to je určitá symbolická vec. To je samozrejme eh, osobná vec pre každého poslanca, aby rozhodol podľa svojho rozhodnutia. My tu nemáme žiadnu jednotnú líniu, pokiaľ ide o trest smrti. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kollege Ďakujem pekne kolega Tenok a teraz na po minúty má slovo kolegyňa Susa. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už tu boli odpísané incidenty, ktoré charakterizovali bangladešské voľby a tiež špirálu násilia, ktorá priniesla smrteľné obete a uväznenie viacerých politických lídrov. Je dôležité, aby bol zvolaný nezávislý vyšetrovací výbor a skutočne vyšetril, čo sa stalo. Tiež by bolo potrebné, aby väzni boli okamžite prepustení, táto situácia nie je vôbec nová. Už došlo k brutálnym represáliám na pokojných manifestantoch v Bangladeši. Táto krajina je známa tým, že pracovné podmienky sú skutočne veľmi biedné a pracujúci sú skutočne zneu, zneužívaní ak si spome, spomeniete na mm, rozpad a pád strechy textilnej e, továrne, ktorá spôsobila usmrtenie viacej ako tisícok osôb, myslíme si, že členské štáty by mali mať odvahu nedávať e, kontrakty firmám, ktoré v Bangladeši porušujú ľudské práva. Ďakujem pekne, kolegyňa Sousa. A slovo dostáva na jednu minútu kolega Kačmarek. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, od začiatku roku 2013 v Bangladeši zomrelo viacej ako 300 osôb, 18 smrteľných obetí dokonca vo volebný deň. To je najväčší počet obetí od dňa, kedy Bangladeš získal nezávislosť a to nás veľmi znepokojuje. Spoločenský a politický a ekonomický pokrok tejto krajiny bude ohrozený, ak toto násilie neprestane. Čiastočne je tam aj problém, že sa uplatňuje trest smrti, smrti a preto je veľmi dôležité, aby bangladešská vláda začala uvažovať o jeho zrušení, čo by určite situáciu zlepšilo. Lepšia ochrana etnických menšín, hlavne hinduistov, náboženských menšín. Všetky politické strany musia byť solidárne a bojovať proti teroristickým útokom. Konflikt by sa mal riešiť kompromisom a dialogom a nie násilím. Ďakujem pekne, kolega Kačmárek toľko k autorom návrhu uznesení. No a teraz rečím si mene politických skupín. Ako prvý dostal slovo kolega Poselt na jednu minútu. Vážený pán predseda, ako človek, jeden z najväčších, som si všimol, jeden z prvých konfliktov bol rozpad Pakistanu, nezávislosť Bangladeša, to boli všetko dramatické udalosti, podobne ako vojna v Indočine. Krajina doteraz, bohužiaľ, nedokázala aj spodu pod nohami e, vládne pár dynastii, používa sa nátlak, je tam e, veľká chudoba, prírodné katastrofy. Za ostatných 10 rokov sa podarilo krok za krokom budovať nejaký skromný blahobyt a tejto krajine ukázať dobrú cestu do budúcnosti. Avšak to nebude, zavádza, to bude zavádzajúce, ak to nebude spojené s demokraciou a právnym štátom. Táto krajina musí nájsť cestu k demokratickým vzťahom a pomerom aj na hospodárskej, aj v hospodárskej oblasti. E, nedá sa práca vykonávať vo väzení, ale len v demokracii, ak to má byť udržateľné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega. Posiela teraz na jednu minútu kolega Repo. Vážený pán predseda, parlamentné voľby v Bangladeži bohužiaľ nedopadli dobre. Nušia násilnosti um, boli dôvodom aj to, že opozícia bojkotovala voľby. Rok 2013 od nezávislosti krajiny bol najnásilnejším rokom uh, v histórii krajiny. Konflikty medzi dvoma politickými tábormi uh, znemožnili každodenný život a osobitne odsúdiť treba útoky proti náboženským a kultúrnym menšinám. Tieto treba preveriť a aj tvrdé postupy vlády nemôžu byť ale používané. Dôležité, aby vláda a parlament v Bangladeši odstranili trest smrti. Tá bolesť v Bangladeši je obrovská Rány z minulosti sa ešte nezahojili a bez národného zmierenia nebude v spoločnosti pokrok. Ďakujem pekne, kolega Repo. Nasleduje kolega Čarnický. No, situácia v Bangladeši je problematická a musia konfrontovať sa s problémami práca. A, trestná tribunál to pre vojnové zločiny je dobrým príkladom progresívneho prístupu nad diavomily. A napriek tomu opozícia oslobuje, napriek tomu, že súd ovplyňoval, teda uh, oslobovala opozícia, darilo sa dosiahnuť výsledky. Uh, a veľmi tiež zrušila systém, uh, keď vlády, takýto systém, naznačila, že skúsenosti v minulosti ukázali, že to je správny prístup. Nuž, bojkot volieb čo má tej islámy, je krok späť pre bangladejskú demokraciu. Dúfame, že nová vláda odstráni tie škody, ktoré spôsobila nezodpovedná opozícia a islamistickí spojenci. Ďakujem pekne.

Eh, vlády odborníkov alebo pokojným spôsobom zopakovať zle politicky zvládnuté eh, posledné voľby. začať však musíme zastavením represálií eh, voči politickým oponentom a zastavením trestov smrti. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, Kritická situácia v bangladéši

Takže tým pádom končím rozpravu a pán Migalský, kolega Migalský, nie, nebudem mať diskusiu na túto tému, takže teraz dám slovo komisárovi Kalasovi. Mr. President, honorable members of the European Parliament, we welcome the adoption of the urgency resolution of the Parliament. We share your concerns about recent developments. The EU has been very active